Good afternoon, everybody, and now let's continue with... Kolegyne, kolegovia, vitajte. Začneme zasadnutím výboru. Na úvod by som vás oboznámila s výsledkami schôdze koordinátorov, ktorá prebehla asi tak pred pol hodinkou prijatie konečného programu 22. júna a na 10. a 11. júla. Tieto programy sme schválili. A taktiež petícia týkajúca sa rieky Sevesto, ochrana vtáctva a udržateľná turistická daň na Baleároch. To bude v júli. Požiadala o to EPP a EFDD. TTIP a SETA, petícia túto tému sa doplňa na septembrový program a koordinátori poznamenali potrebu mm, mm, vymenovať autora stanoviska k správe o osobách s postihnutím, ktorú vypracoval výbor EMPL. To sa udeje na budúce. Pokiaľ ide o odporúčania s námietkami, tie boli prijaté vychádzajúce z môjho návrhu. Vraj mám prečítať tie čísla. Ja viem, že vám to príde nudné, ale urobiť to musím, aby sme to takýmto spôsobom validovali, schválili. Takže moje odporúčania petícii 1463, 1514, tie boli schválené pokiaľ ide o 1484, tam pošleme rumúnsku pripomienku. Požiadavka týkajúca sa problematiky B. 517 sme uzavreli, 1666, 652 a 733 a tie ďalšie ostávajú otvorené a bude sa k nim riadne pristupovať. Potom misie a vypočutia. Schválili sme program misie do Taranto v Taliansku, ako aj do Larnaky na Cypre, ako aj zloženie delegácií pre obe tieto misie. Vypočutia koordinátori vzali na vedomie konečný program vypočutia 22. júna, pokiaľ ide o obnovu dôvery občanov EU v európsky projekt písomným e, postupom to bolo e, schválené ako aj vypočutie e, o osobách bez štátnej príslušnosti. Pokiaľ ide o 747, to sú mm, osoby bez štátnej príslušnosti v krajinách pobaltských. Tam som ja dostal koordinátorov mandát trvať na zaradení tejto petície do vypočutia. Urobím tak zajtra na zasadnutí na schôdzke eh, s predsedom výboru Líbe. Tiež eh, by sme mali prispieť eh, k správe o právach občanov EÚ. Konferencia PASA to ešte neschválila, koniec augusta je teda predbežne stanovený ako lehota, ide o písomné konanie. Pokiaľ ide o gender mainstreaming v PETI, náš predstaviteľ pre túto problematiku, pán Jar, odprezentoval návrh akčného plánu. Koordinátori sa rozhodli, že sa príjme na ďalšej schôdzi, aby koordinátori mali možnosť ešte nejaké návrhy e, predložiť. 6. júna bola stanovená lehota na to. E, potom e, podujatie o handicape. Toto sa chystá. Vyzvali sme skupiny, aby sa aktívne zapojili koordinátori tiež požiadajú oddelenie C, Policy Department, aby k workshopu pripracovalo podklady, aby sa doplnili všetky štúdie, ktoré na túto tému momentálne existujú. Takže toľko informácia o výsledkoch schôdze koordinátorov a naozaj to zasadnutie prebehlo veľmi efektívne. Niektorí z nás sme dokonca ešte si hlípili kavičku pred začatím e, tejto schôdze, takže si asi zaslúžime blahoželanie. Ak k návrhu programu nemáte žiadne námietky, tak navrhujem schváliť ho, ale chcela by som aby informácia z misie v Španielsku eh, sa vymenila eh, s zasadnutím pani O'Reilly, mm, aby to celé prebehlo plynulejšie. Súhlasíte s takýmto postupom? Dobre, takže schválenie zasadnutí zapisníc eh, z 24. apríla. Zapisnice sú k dispozícii, ak nikto nevedie námietky, tak budú schválené. Nevidím tu žiadnu požiadavku v rámci rôzneho, takže poďme hlasovať. E, o, prepačte, boli sme v Štokholme, bol to v e, februári, e, hneď to sme najlepší čas na cestu do Štokholmu, ale boli sme tam a teraz musíme správu z tejto misie schváliť. Máte, fam hlasovacie kartičky. Neviem, či budeme potrebovať, vy nemáte. Dobre, poznamenáme si. Takže Návrh 1 za, proti, kto sa zdržal. Schválené 2 za, proti, kto sa zdržal. Schválené 3 za, proti, kto sa zdržal. Schválené 4 za. Hlasujeme to vážna vec, nesmejte sa. Takže štvorka za, proti, kto sa zdržal. Schválené a konečné hlasovanie navrhujem elektronicky. Hlasovanie otvorené. Dobre, vy ste za. Končíme hlasovanie. A výsledok je. Počkajme si. 19 za, 0 proti, 0 sa zdržalo, ešte prihatáme jedného, čiže 20 za. Blahoželáme. Dobre, teraz ďalší bod. Prezentácia ombudsmanky. Ide o jej výročnú správu za 2016. OK, Mrs. O'Reilly is on her way. Pani O'Reilly je na ceste. Dobre, takže privítajme našu ombudsmanku pani Emily O'Reilly. A, hm, teda požiadam vás o prezentáciu vašej výročnej správy za rok 2016. Sme veľmi radi, že ste tu a tešíme sa na vaše nálezy. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dobrý deň vám všetkým želám. Je pre mňa vždy veľká česť prísť do tohto výboru a oboznámiť z vás e, s našou prácou, našim prácou nášho úradu za rok 2016 teraz. Takže stručne vám predstavím túto správu a hlavné body. A rada zodpoviem na všetky otázky. na prvej strane, vidíme, to sa e, nemení v priebehu rokov, to sú prípady, ktorým sa zaoberala v roku 2016, ktoré sa týkajú nasledujúcich inštitúcií. Európska komisia z jasných dôvodov je najväčšia inštitúcia, pri ktorej sa podávajú žiado- eh, sťažnosti, pretože tam najväčšia interakcia sa samotnými občanmi, s občianskou spoločnosťou, eh, podnikmi a tak ďalej. Ďalej európske agentúry sú na ďalšom eh, mieste. Európsky parlament, hľadiska svojej administratívy, nie vo vzťahu k politike EPSO, všeobecne vo vzťahu ľudí, ktorí sa snažia stať euroúradníkmi, hľadajú si prácu v európskych inštitúciách alebo európskych orgánoch, agentúrach, majú pocit, že sa objavili nejaké problémy, hlavne keď eh, neurobia skúšky. EEAS, OLAF, tam boli len dve stiažnosti a a tam sú ďalšie inštitúcie a orgány. V, čo sa týka jednotlivých tém, a tak najväčší podiel je prístup k dokumentom, transparentnosť, a prístup k informáciám, o 30 uzavretých šetrení, ktoré sme, sme vykonali, sa tým zaoberajú. 28% hovoríme, že sú to personálne otázky, ale netýkajúce sa len personálu v zamestnancov agentúr a inštitúcií, ale sem patria aj sťažnosti EPSO a tiež sťažnosti, kde sa možno objaví konflikt záujmov, keď niekto púšťa prácu v EÚ, či na stále alebo na, na krátke obdobie a ide do súkromného sektora z no, obavy z konfliktu záujmov ľudia, ktorí prichádzajú zo súkromného sektora do administratívy. 25% je kultúra služieb. A veľa stiažností sa týka toho, že niektoré dokumenty alebo stránky nie sú preložené do ich vlastného jazyka alebo do dostatočného počtu jazykov, meškanie, dodržanie lehôd. V kontakte 18 porušenia alebo teda postupy o porušení zmluvy, ktoré vykonáva komisia. My nemáme úlohu v rozhodnutiach, to je úloha pre komisiu a členské štáty, ale naša úloha sa týka toho, či všetky postupy boli komisiou dodržané. 14% tendre kontrakty, granty e, nejaká spoločnosť alebo MVOčka, e, poskytujú nejaké služby alebo uh, poskytuje nejaké služby komisie a nejaké inštitúcie alebo agentúry. Sú tu možné problémy, európske granty, niekedy komisia žiada peniaze späť, pretože si myslia, že poskytovateľ služby nesplnil celú svoju úlohu, týmto sa zaoberáme tiež, základné práva. Hmm, keď sa objaví nejaký problém, viete, spolupracujeme s Frontexom, agentúra pre vonkajšie hranice, ale tiež sledujeme činnosti obchodných dohôd EÚ s krajinami ako Vietnam a tiež sme sa zaoberali dohodou EÚ Turecko ohľadne utečencov a žiadateľov o azyl. Takže to sú hlavné témy roka 2016 na teda hlavné udalosti do roku 2000 január a to je osvety o sieti ombudsmanov. Ja predsedám sieti ombudsmanov a Európskej únie a širšom európskom priestore a, a to je hovorím o cieli finančnej pomoci v oblasti azylu, migrácie a integračne, integrácie. Ľudia sa stiažovali a skutočne nevedeli, kam plynú peniaze, ako sa to monitoruje a tak ďalej. Takže toto je vec, ktorú sme prebrali s komisiou v februári bolo povolenie pesticídov, aby sa zaistilo, že pesticídy budú povolené komisiou a preto my, aby sme my, občania, boli ustení, že neohrozujú ľudské zdravie alebo všeobecne životné prostredie. V marci hm, no, dohoda Euratom dohoda Euratom a otázky toho, či, či životopisy exportov majú byť eh, transparentné a ďalšie eh, podujete od tabaku. Komisia mal veľký prípad týkajúci sa transparentnosti stretnutí eh, s lobbystami tabakového priemyslu. V máji sa otvorilo vyšetrovanie, vyšetrovanie komisie pre konflikt záujmov. Ako viete, každý komisár má jedného alebo dvoch osobitných poradcov, ktorí často pracujú doma, alebo je tu riziko konfliktu záujmov a zaistenie, aby všetko bolo v poriadku. V júli transparentnosť týka sa trialógov, parlament, rada a komisia zareagovali na to Všeobecne to bolo pozitívne. Samozrejme, každý čaká na rozsudok Európskeho súdneho dvora o zverejnení toho známeho štvorstĺpčekového dokumentu, kde sa hovorí o kompromisoch, ktoré boli prijaté. A to roka vidíte rôzne témy, ktorými sme sa zaoberali. V novembri napríklad sme Itálii krok predseda Junckera je etickom kódexte pre komisárov. Je to stále aktuálna záležitosť a v decembri a taká udalosť v súvislosti s niečím, o čom sa teraz stále hovorí, alternatívne fakty, pravda, sociálne médiá a niečo, čo je dôležitá otázka pre nás všetkých v Európe teraz. Uvediem isté príklady bežných sťažností, ktorými sa zaoberáme. Jazyková politika pre publikácie komisie, hm, bola tu sťažnosť, že publikácie sa objavili v angličtine, francúzštine a nemčine a že konzultačné stránky treba preložiť do všetkých jazykov EÚ. A to je v súlade s názormi komisie, aby priblížili inštitúcie EÚ občanov, aby mohli komunikovať jazyku. Je tu istý demokratický deficit v tejto oblasti, takže teraz sa nie. pre, preložia konzultačné stránky do všetkých jazykov a my to budeme monitorovať. No a ďalšia vec, to sa týka čo, čo sa čas, tým, čo často stretávame, e, keď sa grantov a kontraktov. E, je to polský prípad subdodávateľov, komisia najskôr hovorila, že nemajú povolenie to urobiť a oni chceli 86 tisíc eur naspäť, čo pre malú inštitúciu je obrovská čiastka peňazí nám sa ale podarilo nájsť v maile, ktorý zaslala komisia výskumnej inštitúcii, že boli opravnení robiť to, čo mohli ďalej, narušenie zmluvy EPSO a schopnosť povedať na 90% práce, ktorú odvádzame, súvisí s jednotlivými stiažnosťami, ako viete. Viackrát som o tom hovorila a máme aj strategickú prácu, keď vidíme niečo, že jedno šetrenie by vyšlo viacero sťažnosti a malo by to pridanú hodnotu, tak to sa to snažíme urobiť. Takže toto boli tie, ktoré sme otvorili v roku 2016. Konflikt záujmov, osobitní špeciálni poradcovia, testovanie chemikálií, komisári, pilotná schéma, pilotný systém EÚ, to je systém, ktorý komisia zaviedla, myslím, že v roku 2008 a snaží sa to urýchliť konania porušenia zmluvy tak, aby sa spolu k rozhodnutiu, predtým, než komisia bude musieť prejsť k formálnemu postupu, ale šťažnosti, ktoré sme dostali, tiež hovorili, že tento systém je veľmi pomalý a že a veľa sťažností práve o tom hovoril, takže tomuto sa budeme ďalej venovať. Šetrenie uzavreté šetrenia, to je transparentnosť trialogov, o tom som už hovoril, prístup k štú, klinickým štúdiám, Humera, čo je rozšírenejšie liek vo svete, pretože vo všeobecnosti to má protizolové účinky a myslím, že to používalo, používa na nejakú chorobu, má to aj sekundárne možnosti použitia napríklad proti krónovej chorobe, čo je veľmi závažná choroba, takže je to dôležité pre ľudí. Takže e, preto sa hovorilo e, zverejnenie klinickej štúdie ďalej. EPSO, platby, komisie, e, to posledná vec, strategické iniciatívy sú spôsoby, ako my môžeme zasiahnuť, neotvárame šetrenie, ale zaoberáme sa tým, či môžeme upozorniť na nejaké otázky, ako je nedostatok transparentnosti, alebo na to, či inštitúcie majú dostatočne silné pravidlá pre konflikt eh, záujmov alebo etické pravidlá. No a tiež transparentnosť Euroskupina. Euroskupina nie je inštitúcia EU, ale pán Dijsselbloem z eh, tej iniciatívy v tom, aby ich činnosť bola transparentnejšia a to sme podporili stylového s Európskou investičnou bankou, boja proti konfliktu záujmov. Minulý týždeň som sa stretla sa prezidentom Hoyerom, a hovorili sme o ich návrhoch, tiež čo sa týka transparentnosti, dozorného hodnoticeho procesu a, a prístup ľudí s postihnutím na stránky komisie, mm, tým sa my zaoberali a naša inštitúcia, Dúfam, že sme sa nám potrebovali dospieť pokroku, postihnutia a handicapy, tej oblasti. sa snažíme niečo urobiť. Jeden sluchovo postihnutý sa stiažoval na EPSO, no a tiež to tam až tak o to počutie, ale o jednu vec, možno mnohí si to neuvedomujú, ale a mnohí ľudia so sluchovým postihnutím im trvá dlhšie, kým si prečítajú dokument. No a teda oni v rámci skúšky potrebujú nejaký dodatočný čas. Šetrenie JCs, systém poistenia a to je definícia chronickej choroby a handicapu a dozrenie, že JCs má príliš úzke definície voči tomu, ako dlho ľudia môžu byť krytí z tejto postihy. No, EMA, o tom sme už hovorili, Humira, ten liek. No a to je niečo nové, o čom sme hovorili už na tomto fóre, o lobbystoch a o tom, ako euroúradníci s nimi prichádzajú do kontaktu. Lobbingu je veľmi vysoká, čo je pochopiteľné a je to aj nevyhnutné. Niekedy štátni úradníci, európsky úradníci nie sú celkom istí, ako sa zachovať. Máme výborné, výbornú spätnú väzbu od kolegov z siete z komisie, z rady, z Európskej centrálnej banky a minulý týždeň sme vydali zoznam vecí, ktoré sú priateľné, ktoré nie Eh, budeme informovať eh, euroúradníkov, inštitúcie a dúfame, že to bude praktická, praktické usmernenie. Myslím, že to bude tiež eh, zaujímavé pre zástupcov jednotlivých záujmových skupín. Budeme to ďalej rozvíjať. No a ďalšia vec, ste nebudete prekvapení, a to je transparentnosť a práva občanov v rámci rokovania o Brexite. Začali sme s tým pomerne skoro, pretože že by sme to mohli zohrať nejakú užitočnú úlohu, aj celá sieť by mohla zohrať úlohu, pretože všetci, všetci bežní občania, poslanci, viac menej budú zasiahnuť tým, čo sa stane v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Takže napísali sme komisii a rade, a spýtali sa na to, aké majú plány vo vzťahu k transparentnosti a ako budú viesť dialog so zastupcami záujmových skupín a občanmi. No a predseda komisie Juncker odpovedal v apríli a prislúbil jedinečnú transparentnosť. A dali sme prvé náznaky toho v predchádzajúcich týždňoch. No a niektoré usmernenia rokovania už boli zverejnené, čo musíme privítať. No a vieme, že toto je taká o, také otváracie a kolo rokovanie a uvidíme, že v budúcich týždňoch, mesiacoch, rokoch transparentnosť bude veľmi dôležitá a bude prechádzať ťažkými skúškami. Čakáme na reakciu rady, ale zdá sa, že súhlasia s tým, čo odpovedala komisia. Toto je ten list, ktorý sme dostali od predsedu komisie Junckera. Toto je list, ktorý ja som napísala generálnemu alebo na generálny sekretariát Rady EÚ. Toto je ďalšia vec, na ktorom sa venujem strategické vyšetrenie alebo strategické šetrenie, a transparentnosť rady, no, čo je zaujímavé, alebo možno nie, výsledky, jeden z výsledkov Brexitu je, či záujem občanov vo všeobecnosti o tom, čo sa deje v Bruseli a či záujem o to a vedieť, čo sa deje. A Brexit tak personifikoval EÚ, e zvyšil záujem, takže ľudia, ktorí poznali vlastných poslancov a vlastných komisárov, tak teraz a, e, už poznajú predsedu Junckera a ďalších e, aktérov, to zvyšuje ich záujem, zvedavosť a preto myslím, že je vhodné, že rada musí byť transparentnejšia, pretože keď si spomeniete, eh, predchádzajúce strany nemáme alebo predchádzajúce strany na radu sa ľudia nestažujú, pretože ju vnímajú ako veľmi abstraktnú a vzdialenú inštitúciu, aj keď eh, jasné, že je veľmi dôležitá a zohráva dôležitú úlohu. Takže otvorenie rady, to je veľmi dôležitá záležitosť. Eh, venovali sa tomu kolegovia, úzkej spolupráci s tým a úzkej súčinnosti s tým, čo sa zverejňuje. Máme rôzne pracovné skupiny, rôzne pracovné postupy, venúce sa transparentnosti a otázkam s ňou súvisiacimi. Takže budeme predkladať návrhy a dúfam, že no, budeme v júni čakať odpovede. No a ešte k trialógom, tak ako som povedala, rozhodnutie a rozsudok Európskeho súdneho dvora. A očakávame v príslušnom dokumente. No a blížime sa k záveru. Toto je podujatie, ktoré sa uskutoční v júni. A pani Wikström, tak ako minulý rok, prislúbila svoju účasť. My oceňujeme vašu prítomnosť pár rokmi podujatia siete ombudsmanov sa v členských štátoch, ale je veľa siete ombudsmanov a na tejto siete je dôležitá tá európska časť a je dôležité, aby ombudsmani spolupracovali sa predstaviteľmi EÚ, už skutočne to teda v Bruseli, má to ten priamy vzťah s EÚ, takže sme veľmi radi, že tam budú nasledujúci rečníci a okrem Bruselu. Tam sa zúčastňuje aj OECD, CEO partnerstva pre otvorené partnerstvo a tiež teda Megland, ktorý vyhral titul najlepšieho starostu vo svete a je to o integrácii v Mechelene, takže dúfam, že tu bude zaujímavá prezentácia podpredseda komisie Timmermansa a tiež eh, bude mať prejav na záver, takže toľko, stručný prehľad našej práce a teraz veľmi rada zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem vám. Niektoré z tých eh, vecí, o ktorých ste hovorili, sú veľmi zaujímavé pre našich kolegov a ja sama by som eh, o niektorých z týchto otázok s vami chcela neskôr diskutovať, ale teraz tu máme eh, priestor pre kolegov. V prvom rade by som eh, chcela dať slovo pani spravodajkyni o predvýročnú správu ombudsmana za rok 2016. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, že som tu nebola v tej prvej časti vašej prezentácie. Ja som hlasovala o svojej vlastnej správe e, v našom výbore. To je jednoducho taký šialený svet. Dnes ale som veľmi rada, že ste prišli na pôdu výboru e, PETI s touto správou o e, činnosti ombudsmana za rok 2016. Ja som pracovala aj na vašej správe za rok 2015, takže E, nespolupracujeme poprvýkrát a je pre mňa potešením, že môžeme spolupracovať e, znova. Ja som veľmi rada, že ste úzko prepojili prácu inštitúcií EÚ a orgánov EÚ a otázku dôvery v Úniu zo strany občanov. Je tu samozrejme niekoľko e, problémov, najmä v, prípa- e, v súvislosti s nezamestnanosťou, migráciou a Brexitom. To sú tie výzvy, o ktorých ste hovorili a takisto ste e, hovorili o veciach, kde sú občania nespokojní. A my musíme zlepšiť mechanizmus na zvýšenie dôvery občanov v Úniu. To je, myslím, v záujme budúcnosti našich inštitúcií. Rola ombudsmana je veľmi dôležitá a musíme uznať vynikajúcu prácu, ktorú ste urobili. Je to náročná, nelahká práca. Myslím, že robíte skutočne veľmi dobrú prácu. Váš prístup je proaktívny a to je skutočne veľmi dobré. Transparentnosť a otvorenosť e, a rýchlosť, e, myslím, že to sa dá zlepšiť a flexibilita e, takisto sa musí riešiť, ale aj to, toho ste si vedomá. Nebudem zachádzať do podrobností, lebo správa je k dispozícii, ale mám niekoľko otázok, ak dovolíte. Všimla som si, že e, celková miera e, sťažností, e, pokiaľ ide o návrhy ombudsmana, tam teda mm, vlastne nastal pokles z ako možno Um, vysvetliť eh, takýto, eh, takýto pokles? Eh, prečo nie je toľko Takže prečo je tých stiažností teraz menej? V, v roku 2016 to bolo 10,8 v porovnaní s rokom 2015 je to veľký pokles a to je samozrejme pozitívna e, vec, e, ktorú treba uznať. E, pokiaľ ide o transparentnosť, a to sú tie veci, na, na ktoré sa chcem zamerať, 2016 to bolo 29,6 transparentnosť. A to znamená, že je to veľmi dôležité pre všetkých občanov. Tam s tým práve súvisí otázka dôvery Dôvera a jednoducho je podmienená transparentnosťou. Ak je väčšia transparentnosť, je vyššia aj dôvera. Myslím, že toto nám asi chýba v inštitúciách. Potom e, e sťažnosti ohľadom krajiny pôvodu. Percento týchto e, podnetov je e, e, otvorených, e, e, určité percento je otvorený, otvorené, to znamená takých podnetov, ktoré prišli e, z členských štátov. Sú takisto otvorené nedoriešené podnety, podnety v úrade ombudsmana. A okrem toho, myslím si, že všetky tie materiály, grafy a vysvetlenia, ktoré poskytujete, sú veľmi dobré, veľmi E, ľahko uchopiteľné pre používateľov. Hm. E, e, ten priemer 20 sťažnosti sa uzavrelo až po 18 mesiacoch, hoci ten priemer je nižší. Takže prečo to takto bolo? Ďakujem vám, ja sa veľmi teším na ďalšiu diskusiu. Ďakujem, pán sa prosím. Ďakujem pani predsednička. Prepačte, že som neprišiel včas, ale mal som hlasovanie na inom výbore. E, ja som veľkým fanúšikom pani O'Reilly od samého e, začiatku, ale mám niečo na srdci, čo chcem povedať, ale skutočne na mňa vaša práca urobila veľký dojem e, to, ako sa staráte o svoju funkciu. A takisto Eh, som ocenil eh, to, čo ste povedali o eh, dobrej správe. Ja si myslím, že to dáva zmysel a takisto sa mi páči to, že ste presunuli výročnú konferenciu Európskej siete ombudsmanov do Bruselu minulý rok. Ja si myslím, že to takisto dáva zmysel. Sú tu európske inštitúcie a je teda zmysluplné, že aj účastníci tejto konferencie sú teda v rokujú v blízkosti inštitúcií. Vy ste sa zmierili aj o otázke právneho štátu v Polsku minulý rok. Toto je veľmi zložitá téma, ale dúfam, že aj s vašou pomocou sa nám ju podarí vyriešiť tak, aby moja krajina nebola hm, predkladaná ako taký ten zastrašujúci príklad. A takisto vám chcem poblahoželať, že 70 prípadov minulý rok bolo uzatvorených eh, do jedného roka. To je vynikajúca práca ale mám otázku ohľadom eh, compliance rates, Tam je ten priemer 83%, ale hm, to sa medzi jednotlivými inštitúciami výrazne líši. Eh, vidíte nejaké, povedzme, eh, typické povedzme, postupy, prečo sú niektoré inštitúcie na tom lepšie než iné ja sa ale ospravedlňujem, že nebudem si môcť vypočuť všetky odpovede, e, pretože o 13 minút budem musieť ísť na ďalšie hlasovanie v ďalšom výbore pre medzinárodné záležitosti. No, máte to zložité dnes, pán Marias. Ja budem hovoriť po grécky. E, Takže ja by som chcel poďakovať pani ombudsmanke za vynikajúcu prácu, ktorú robí. E, minulý rok ako spravodajca som mal príležitosť e, už sa vyjadriť e, v tomto zmysle aj v mojej správe. Rôzne otázky, na ktoré sa dnes poukázalo, sú dôležité a vaše aktivity v oblasti transparentnosti Eurogroup e, sú dôležité, pretože Eurogroup, e, e, Euroskupina robí dôležité rozhodnutia, napríklad ohľadom úsporných opatrení a podobných dôležitých otázok, hospodárskych škrtov a podobne. To sa dotýka mnohých občanov Európskej únie, takže prvá vec, ktorú treba povedať, je, že Potrebujeme viac eh, transparentnosti euroskupiny. To je veľmi dôležité a to je len prvý krok. A mm, myslím, že potom sa dopracujeme k výraznejším ešte výsledkom a treba sa takisto zamerať aj na otázku rozhodnutí, ktoré robí Euroskupina. A v podstate sa vydávajú len po anglicky, ale majú veľké dôsledky pre mnohých ľudí, najmä v Grécku a neexistuje, žiadna ofici- neexistuje žiadny oficiálny preklad. Je to všetko len v angličtine. Myslím, že na to sa treba zamerať a treba vyvíjať e, väčší tlak na pána Dizabluma, aby zabezpečil väčšiu transparentnosť Euroskupiny. A potom ešte otázka, na ktorú sa poukázalo minulý rok e, prípadný e, konflikt záujmov, pokiaľ ide o SEB. Európska centrálna banka E, vykonáva e, menovú e, a menové právomoci za iných a zároveň je členom trojky. To je niečo, na čo by sme sa mali pozrieť. No a potom je to aj otázka informácií poskytovaných Európskou centrálnou bankou. Eh, ohľad, ohľadom eh, vydávania eh, dlhopisov. My sme o tom hovorili už v prítomnosti pána Draghiho, hovoril som o tom s Európskou centrálnou bankou a napríklad niektoré španielské inštitúcie boli financované kvantitatívnym leasingom ale my sme nedostali žiadne informácie od ECB o tejto otázke, o predaji e, dlhopisov, nákupe dlhopisov, takže o tom, tam, by sa, tam by bolo vhodné zaviesť väčšiu e, transparentnosť. 42,5 e, miliard eur v rokoch 2015 a 16 to predstavovalo v dobe, keď Grécko sa nachádzalo vo veľmi zložitej situácie. My jednoducho nemáme žiadne podrobné informácie o nákupe dlhopisov, kedy sa tie dlhopisy kupovali, e, či e, sa najskôr nakúpili dlhopisy a potom sa dali požičky. A Grécku, od koho teda vlastne Grécko tie peniaze nakoniec si požičalo. To sú otázky, na ktoré ešte neboli dané odpovede a tie by mala poskytnúť Európska centrálna banka. A potom je tu otázka nákupu e, dlhopisov od Európskej investičnej banky. Kedy k tomu došlo? Ani na to nemáme dostatok odpovedí. Európska investičná banka e, vydala dlhopisy, e, ktoré potom z ktorých sa financoval nákup letisk v Grécku. A potom je tu otázka transparentnosti e, rokovaní o TTIP. Treba sa e, pozrieť na rôzne obchodné e, dohody, nielen s Pakistanom, ale aj Bangladešom. Napríklad Bangladeš nerespektuje ľudské práva, je tam detská práca, veľmi zlé podmienky v továrniach a podobne. A potom ešte je veľmi dôležité, že táto e, správa bola predložená. Ja predložím niekoľko podobných návrhov, ale chcem vám pogratulovať. E, ďakujem vám za vynikajúcu prácu. Sme veľmi radi, že ste prišli a prednesli e, svoju správu, ktorá je veľmi jasná a jednoznačná. Ja pôjdem k, priamo k dvom otázkam. Tá prvá sa týka transparentnosti. Ja sa domnievam, že tu e, sa zaoberáme touto otázkou transparentnosti neustále. Je to v podstate taká, taký e, nikdy nekončiaci problém. Um, Otázka transparentnosti je e, všade zložitá, vrátane mojej krajiny, ale uh, máme tu aj uh, otázku nedostatku transparentnosti v prípade EFSA e, ohľadom toho, ako sa robí hodnotenie. Ja si myslím, že to podkopáva našu prácu. Viem, že robíte, čo môžete, ale treba trvať na tom, aby e, orgány, ktoré robia rozhodnutia, skutočne e, sa riadili pravidlami e, dobrej a rozumnej správy. To je absolútne dôležité. Potrebujeme, aby neboli žiadne konflikty záujmov a opakovane vidíme, že také prípady nastávajú. Nehovorím tu len o politických orgánoch, ale o administratívnych orgánoch. Ehm, E, stačí, že vydajú vyhlásenie o tom, že nie je konflikt záujmov a je to všetko v poriadku, ale my by sme nikdy nemali byť e, spokojní len s takýmito vyhláseniami. Musíme skutočne vyšetrovať tie veci. E, ten konflikt záujmov by nemal vôbec nastávať. A toto je taký boj, ktorý nikdy nekončí a ja už som túto otázku vznesla aj pred eh, pánom eh, Timmermansom, eh, ale myslím, že ma nepochopil a správne, alebo to dal do súvislosti s niečím, čo s tým až tak úzko nesúvisí. Ale jednoducho ten konflikt záujmov by nemal nastávať. A pokiaľ ide o otázku transparentnosti, a radu. E, tam e, je nedostatok transparentnosti, e, ktorý je veľkým bremenom pre národné parlamenty. Napríklad pre dánsky parlament je to problém. Je to, my, my máme v dánskom parlamente výbor pre transparentnosť, ktorý je pravdepodobne najstarším v Európe, ale nemôže jednoducho nič robiť v otázkach transparentnosti rady, pretože nemá dostatok informácií. Dánsky parlament jednoducho nemá dostatok informácií o tom, čo sa na rade deje. E, to znamená jednotlivé pozície a podobne. A tento nedostatok transparentnosti v rade e, aj nám komplikuje napríklad za dodržiavanie transparentnosti v rámci trialógu. Keď je jedna strana transparentná, tá druhá je veľmi uzavretá, čo sa stane? A toto sa nedá vyriešiť ak nebudeme mať podstatne väčšiu transparentnosť. A nie len pokiaľ ide o prácu tu v parlamente. Ide tu o občanov, aby mohli sledovať, čo sa deje v demokratických inštitúciách. Máme demokraciu, ale je to tak, ako keby e, sa politici e, v podstate ešte e, s tým demokratickým systémom nezžili. A to je práve tá otázka transparentnosti. v tejto e, správe sa mi zdá, že sa nezaoberáte až toľko otázkou e, transparentnosti v rade, alebo ja som to možno prehliadla v tej správe, ale je dôležité, aby sme vedeli, čo sa na rade deje. Ďakujem. Pani Pesera, prosím. Ďakujem, pani predsednička. E, v mene Javier Berná, ktorý je hlavným spravodajcom Chcem poďakovať pani O'Reilly e, za vykonanú prácu za posledný rok a my samozrejme urobíme všetko v Alde, e, čo je možné na to, aby sa e, ten materiál ešte zdokonalil a chcel, aby som skutočne zdať hold vašej práci ako koordinátorka e, skupiny ALDE, chcem poďakovať za vašu prácu a vyzdvihnúť e, hodnotu vašej práce pre všetkých európskych občanov. Ja som členkou ja, ja som e, teda človek, ktorý E, napríklad e, vníma dôsledky Brexitu a snažíme sa, aby e, sa veci robili čo najlepším spôsobom. My si uvedomujeme takisto aj hodnotu siete obocmanov, ktorí pracujú práve na petíciách, ktoré sa týkajú Brexitu. Samozrejme, treba postupovať obozretne v prípade záväzkov Európskej komisie ohľadom transparentnosti, to znamená prístup k dokumentom, to je jedna z vecí, e, rovnako ako zapojenie do konzultácií a rokovaní. A robí nám veľké starosti nedostatočný prístup k dokumentom, ktoré sa týkajú prípadov porušenia pravidiel, e, ktoré poškodzujú Európsku úniu, poškodzovanie alebo porušovanie práva na slobodu pohybu a e, viac než 400 e, občanov EÚ prispelo e, k práci pracovnej skupiny pre Brexit. To je veľmi dobrá iniciatíva. My teda potrebujeme zdôrazniť to, čo robíme v Európskej únii dobre. To je veľmi dôležité. Takých vecí je veľa. A domnievam sa, E, že je potrebné e, zabezpečiť to, aby e, si skutočne občania uvedomovali, ako dôležitá únia je. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem veľmi poďakovať pani ombudsmanke za vykonanú prácu, pretože skutočne na základe jej práce Eh, si môžeme uvedomiť, eh, aké závažné problémy máme na rovine európskych inštitúcií a spravodajkňa tu aj podčiarkuje eh, celý rad otázok, o ktorých sme tu hovorili aj dnes. Mnohí kolegovia sa o tom zmieňovali, ja to nebudem všetko opakovať pokiaľ ide napríklad o schopnosť riešiť e, tieto problémy a samozrejme je tu aj otázka dôveryhodnosti Európskej únie a jej inštitúcií, ale to, čo by som chcela, na čo by som chcela poukázať, je, že európske e, um, inštitúcie robia také prázdne vyhlásenia o e, svojich zámeroch, napríklad pokiaľ ide o transparentnosť, konflikty záujmov a podobne. A mne sa zdá, a myslím si, že o tom hovorili aj všetci ostatní kolegovia, ktorí sa hovorili slova dnes, že je skutočne naliehavé urobiť konkrétne kroky pre nápravu e, v oblasti e, dôvery európskych občanov v Úniu. Chcem poukázať na jeden konkrétny prípad, ktorý sa týka základných ľudských práv. Je to prípad e, spojený s celým radom petícií, ktoré sme dostali tu vo výbore. Sú to štyri otvorené prípady za posledný rok, ktorým ste sa zaoberali ako ombudsmanka kápo a e, týkajú sa e, pracovných zmluv na dobu určitú v verejnej správe v Taliansku a to sú v podstate e, to sú prípady porušenia smernice 1999 70 Takže e, tu e, sa otvára e, prístupkové konanie proti Taliansku. Išlo v tomto konkrétnom prípade o verejnú vzdelávaciu inštitúciu. Potom nasledovalo niekoľko ďalších podaní, ktoré sa týkali ďalších verejných sektorov, nielen teda vzdelávacích inštitúcií. Takže ale v podstate ide o celý sektor verejnej správy. Už v roku 2013 eh, boli podané eh, sťažnosti eh, a vzniká tu teda, vyvstáva tu otázka ako e, sa e, e, Európska komisia ujala riešenia týchto, týchto otázok, týchto prípadov, prečo nastali určité oneskorenia. No a v novembri 2015 sa komisia rozhodla, že vlastne dve z tých, jednu z tých dvoch jedno z tých dvoch priestupkových konaní a v podstate ukončí a odloží ad acta. Toto e, samozrejme viedlo k veľkým e, výhradám, keby komisia e, urobila dôkladne svoju prácu, tak by sa nakoniec ukázalo, že podobných podobným problémom e, e, čelia mnohí ďalší pracovníci školstva. To znamená, ide tu o tú otázku e, pracovných zmluv na dobu určitú. Tu došlo k oneskorenej reakcii talianských orgánov, potom k oneskorenému postupu komisie. A nemyslíte si teda, že sme tu svedkami skutočne nedostatočnej aktivity e, štátnej správy a je to niečo, čo ovplyvňuje e, život tisícov ľudí. Ďakujem. Pani Estaras. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som v prvom rade pani ombudsmanku privítala a poďakovala sa jej pokiaľ ide o dostupnosť. Toto je téma, ktorou sa parlament zaoberá. Samozrejme, že sa tým ešte ombudsmanka nezaoberala, ale chcela som v mene Európskeho fóra pre postihnutých túto tému nastoliť. Títo ľudia sú naozaj zúfalí, pokiaľ ide o text schválený v IMCO. My sa pokúsime o to, aby dostupnosť bola zlepšená. Ja viem, že pani ombudsmanka toto celé pozoruje. Veci sa neustále odsúvali. Príslušný výbor OSN uvítal to, že pani Tyson s takouto legislatívou prišla, ale výbor IMCO Nebola som tam, takže mám to z druhej ruky, ale mám pocit, že tam sa iba záujmy firiem nasledujú. Takže ako som spomínala, tak postihnutých organizácií a asociácie sú veľmi sklamané. Aj dnes som sa s nimi stretla. No a tento dokument eh, nič nerieši, všetky práva osôb s postihnutím boli pošliapané a malé firmy tie sa vynímajú služby, elektrožnické služby, vraj tie sú dostupné tak či tak. Pokiaľ ide o budovy, tie, ktoré nie sú dostupné, nevadí. 250 zamestnancov, e, takto bola stanovená tá práhová hodnota pre firmy, e, produkty, ktoré nie sú dostupné postihnutých, nevadí, nemusia byť. Takže ten text je naozaj veľkým sklamaním. Taktiež prístup, sprístupňovanie obsahov pre zrakov postihnuté osoby. Znova sa im dosiahlo absolútne nič Ešte raz opakujem, nasledujú sa iba záujmy firiem, podnikov, postihnutí e, zostávajú úplne bokom. Máme naozaj mnoho petícií, ktoré sa tejto témy týkajú. Aj komisárke Tyson som to povedala. Ona to vníma veľmi citlivo, už sa tým zaoberáme 7 rokov. A chcel som to tu nastoliť, aby eh, ste naozaj eh, aj vy pomohli situáciu riešiť, aby tá dostupnosť bola daná. Ďakujem pekne. A teraz pani Rozier. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať pani ombudsmanke za to, že prišla a za jej vystúpenie. Chcem tiež dôrazniť tú dôležitú úlohu, ktorú zohráva pokiaľ ide o väčšiu transparentnosť, väčšiu demokracia a tak ďalej. Ďakujem za vašu proaktivitu v tejto oblasti. pokiaľ ide o etický kódex, pokiaľ ide o konflikt záujmov, toto naozaj podkopáva dôveryhodnosť našich, inštitúcií, našich inštitúcií, čiže všetky vaše iniciatívy v tejto oblasti sú veľmi vítané a naozaj ich podporujeme. Dovolte mi vás upozorniť na jednu konkrétnu vec. Ja to ako dňa vo výbore Júri v parlamente prednášam. Tam ide o whistleblowerov, o um, informantov. V roku 2015 uh, sa táto kapitola otvorila, teda ide o etické otázky, Áno, vtedy sa dosť často hovorilo o týchto whistlebloweroch e, vzhľadom na škandály, e, ktoré vyvstali, e, na medaľové úniky a tak ďalej. Takže v 2015 bolo vyšetrovanie, ktoré bolo uzavrité s tým, že iba dve európske inštitúcie z deviatich prijali usmernenia, pokiaľ ide o ochranu takýchto informantov. No a mňa by zaujímalo, či odvtedy od roku 2015 pokiaľ o vašu správu a jej závery. Prinieslo o tom nejaké pokroky, prosím? Prečo správa v roku 2016 eh, neobsahuje túto tému? Máte pocit, že téma je už uzavretá? Chcem vám povedať, že tento parlament sa otázkou bude zaoberať naozaj hĺbkovo a bolo by naozaj dobré, keby sme mali aj vaše vstupy. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani Curtin Dowling a tým uzatvárame zoznam rečníkov. Ďakujem pekne a ja sa chcem povedať slovom chváli na adresu ombudsmanky aj pokiaľ spoluprácu s parlamentom. Ja chcem načetnúť dve veci. Zabrali ste sa veľa obchodom, obchodnou politikou, rokovanie TTIP, to bol veľký škandál, nedostok transparentnosti v EÚ, pokiaľ ide o rokovania o obchode. No zdá sa, ako by už tie svetlá reflektorov neboli na na túto tému, TTIP bol zmrazený, možno sa roztopí teraz s Trumpom, ale zdá sa, že tie radary už na to nie sú nasmerované. Zároveň prebiehajú obchodné rokovania, e, ktoré prebiehajú, ale nie je o nich verejnosť informovaná, je to naozaj v tajnosti. EU, Japonsko, tieto rokovania sú veľmi kritizované, takmer pred zavretím, napriek tomu, že verejnosť absolútne nebola informovaná. Takže taký apel nie je to typ dobre, možno to nie je taká sexy téma, ale prosím, neodhliadajme od e, potreby zvyšovať transparentnosť v obchodných rokovaniach, pretože vaše vyšetrovanie veľmi pomohlo parlamentu, jeho nátlakovej technike, e, takáto duálna, no, duálne úsilie e, sa tejto téme. A ešte Brexit e, v mene tých občanov EÚ, ktorí prídu o občianstvo, chcem na vás apelovať, kým rokovania neskončia, britskí občania stále sú európskymi občanmi, občanmi teda EÚ. A tamto transparentnosť zo strany našej vlády naozaj nie je veľká, pokiaľ ide o obsah rokovaní. A naozaj to spôsobuje veľké obavy a strach e, u občanov Spojeného kráľovstva. Čiže prosím, pokiaľ ide o Brexit, aj tú transparentnosť e, z očí voči britským občanom, ktorí naďalej e, sú občanmi EÚ, kým nebudú prinútení odísť. Ďakujem. Áno, dôležitá téma. Dobre, a teraz by som dal slovo pani ombudsmanke. Prosím, pokúste, pokúste sa zareagovať na otázky, ktoré tu odzneli. Nemusíte všetko prebrať detálne, lebo času nie je veľa. Pokojne môžete odpovedať aj písomne, ak nebudete schopná na všetko zareagovať teraz. Mm, ďakujem, pani predsednička. Áno, keď niekto chce hĺbkovejšie niečo prebrať, e, e, pokojne takáto možnosť bude. Ehm, pokiaľ ide o prvú otázku súľad 90% v minulom roku. To vás potešilo, ale e, nezdalo sa nám to, že by takéto číslo vysoké mohlo byť zachované. 83%, e, to je tuším druhé najvyššie percento e, súladu v celkovej histórii našej, našho úradu. A pokiaľ ide o transparentnosť, tabakovalo by, tam bol problém oni to odmietli, ja som to kritizovala. Pokiaľ ide o ťažnosti a ich počet vo všeobecnosti, ja už som to hovorila, strategické vyšetrovania prebiehajú, lebo pomáhajú ľuďom aj takým, ktorí nie sú priamo v kontakte s inštitúciami a ktorí o Európskom ombudsmanovi nevedia. Pán Valen sa jeho otázka dobrá vecí verejných a cena za ňu. Áno, bolo to trošku riziko, keď nejaká agentúra niečo takéto dostane, tak potom hrozí, že e, upadne, e, ale nestalo sa to, bolo to krásne podujatie, vzdelanie osvočených postupov a naozaj demonstrácia tej vynikajúcej práce, ktorú inštitúcie v spolupráci odvádzajú. Pán Marias, Euroskupina, tým sme sa zaoberali a stále sa tým zaoberáme. Skupovanie dlhopisov a to, kde sa to deje, mm, to naozaj veľmi sledujem. Viem, že aj parlament to sleduje. Celá tá vec Euroskupiny, pokiaľ je o transparentnosť do budúcna, ja predpokladám, že e, sa na to budeme ešte viac zameriavať po tom, čo vo Francúzsku, v Nemecku prebehnú voľby ale už aj teraz prebieha dosť veľká diskusia politická okolo tohto, takže budeme to aj my, my určite sledovať nie z politického, ale hľadiska. Pani Jauken, vaša otázka, glyfosáty Súhlasím s vami, že pre občanov je veľmi e, zložité to celé vyhodnotiť. E, VHO hovorí, je to v poriadku, EFSA naopak, naopak to je, VHO hovorí, že s glyfosátom je problém a že je tu možno riziko pre zdravie. EFSA povedala, že glyfosát je v poriadku, čiže nemáme k tejto téme žiadnu priamu sťažnosť, ale znova transparentnosť je tu kľúčová dánsky politici, ako to tam vyzerá, mm, že nemáte prehľad. Myslím, že v mnohých krajinách je to podobné. Napríklad britskí poslanci sa stiažujú, že nevedia, čo robí britská vláda. No ale dôležité je, aby si to tí občania e, za každým riešili sami so svojou e, správou, so svojou vládou. Je to práca, ktorú je potrebné urobiť na úrovni členských štátov, ale my sme, pokiaľ ide spoločnosť rady, ešte našu prácu neukončili, naše šetrenia. Pracujeme z dole nahor od pracovných skupín až po najvyššiu úroveň. Naozaj to kopa práca, veľmi dobre to odráža e, ten celkový politický obraz, takže toto je vec, ktorú riešime. Pani Matera, konanie pre porušenie a pilotný projekt, ktorý sa momentálne rieši. Áno, mnohé sťažnosti sa toho týkajú. A ten pilotný systém a s tým práca, to by malo viesť k tomu, že vo všeobecnosti objasníme konanie pre porušenie. Pani Evi, tie vaše konkrétne prípady, ja som s nimi oboznámená. Teraz je pred súdom prípad komisia versus príslušná správa. Ja nemôžem zasahovať v prípade súdneho konania so stanou, ale keď budeme výsledok tohto súdneho konania, Samozrejme chcem, aby ma komisia briefovala o tom, čo v tejto súvislosti chce podniknúť. Takže zatiaľ je to zmrazené, kým súd nerozhodne, ale je to vec, vec e, s ktorou som oboznámená a budem sa ňou zaoberať. Áno, dostupnosť um, a osoby s postihnutím. Tu chyba politická vôľa. Ja môžem robiť, čo chcem, môžem zbierať sťažnosti, môžem ich riešiť kde naozaj legitimne môžem zasiahnuť, zasiahnem, ale je potrebné hľadať eh, politických lídrov ako vy a iní, ktorí toto celé budú pretláčať, eh, ale pokiaľ ide o tie sťažnosti, robím všetko, čo je v mojich silách. Pani Rozier, to sa týkalo čoho? Áno, i tých informátorov, alebo informantov, všetky inštitúcie, ktoré majú pravidlá na ochranu takýchto informátorov, eh, toto nie je vec, na ktorú sme boli zabudli, naopak sledujeme to. Rok 2016 sa nás dal prískoro na komplexné vyhodnotenie, ale naďalej to budeme monitorovať, aby sme zistili, ako sa tieto pravidlá v praxi implementujú. Pani Curtin Darling, áno, pred tromi týždňami som bola v Spojenom kráľovstve v Londýne Stretla som sa s komisárom pre informácie, aby sme presne o tejto téme hovorili. Národný ombudsman a komisár pre informácie. No a chcela som im odkomunikovať to, že ak je nejaký problém pre občanov Spojeného kráľovstva dostať sa k údajom, na národnej úrovni, tak môžu požiadať EÚ o takéto informácie, pretože majú právo na prístup k tomu, rovnako ako ostatní občania EÚ. A my na Britov nezabúdame, ktorí stále sú aj našimi dobrými kolegami a Spojené kráľstvo je stále členom EÚ. Každý jeden občan, ktorý chce údaje, o veciach, ktoré sú pre nich podstatné, môžu na nás sa spolahnúť, majú možnosť prístupu a ak je nejaký problém, môžu sa obratiť na súd a môžu sa obratiť aj na môj úrad. Ďakujem. Hm, naozaj ste veľmi efektívna a rýchlo ste to vybavili. Blahoželáme ako vám, tak aj nám. Všetky otázky si odpovedali veľmi efektívnym spôsobom ako sme už u vás zvyknutí. Oznámenia na dnešok 11. júla budeme mať posúdenie správy. Lehota na pozmeňovacie návrhy to je 11. júla o 15. Prepačte, pomýlila som sa, u 18. júla o 15. Hlasovať sa bude 11. októbra a doplná sa dostane v novembri. Dobre, Takže týmto to uzavrieme. Ďakujeme pekne. Želáme veľa úspechov vo vašom úsilí reagovať na potreby občanov stále ešte 28. Ďakujem pekne. Okay, and uh, the... Dobre, máme tu prekladateľov petícií. Je mi ľúto, že ste museli čakať, pretože máme pred sebou ďalšie témy. Je to fact-finding mission v Madride. Jude Curtin Darling, vedúca delegácia, je medzi nami a ona nás bude informovať o priebehu tejto návštevy. Ďakujem veľmi pekne boli sme delegácia piatich členov výborov pre petície minulý útorok a pondelok a útorok sme boli na návšteve v Madride. Sprevádzali nás eh, teda ex officio slanci z Španielska. No a bola to veľmi intenzívna návšteva. Nie len kvôli obsahom a témam, o ktorých sa hovorilo, ale tiež počtu stretnutí, ktoré sa uskutočnili zatiaľ, čo sme tam boli. No, hovorili sme o viacerých petíciách, že údajne tisícky deti boli ukradnuté po narodení, väčšinou personálov nemocníc, väčšinou náboženských, mníškami a ďalšími a v mnohých prípadoch tieto deti boli predané na adopciu no a prípady boli v roku 40. až 90. rokov 20. storočia. My sme sa stretli so španielským ministerstvom spravodlivosti, e, prokurátorom, e, zástupcom ombudsmana, predstaviteľmi e, španielského parlamentu, predstaviteľmi církev, žurnalistami, právnikmi a obeťami samotnými vrátane Ruth Appleby, britským občanom by tomu dal taký európsky rozmer, pretože nie je občanom Španielska. No a zatiaľ sme nezasadli ako delegácia a preto poviem len niečo mojich osobných dojmov z minulého týždňa. Tie sú také, že často sme čelili protichodným dôkazom ehm, tých, ktorí zastupujú štátne orgány a verejné orgány a zo strany tých, ktorí zastupujú obete, ako aktivisti, žurnalisti, obete, no a tieto protichodné dôkazy hm, boli úplne rozdielne tie čísla, vôbec nesúhlasili, no a či hovoríme o izolovaných prípadoch, alebo či hovoríme o organizovanej sieti. Druhý záver je, že bolo jasné, že obete nemajú žiadnu dôveru voči verejným a cirkevným náboženským orgánom. Ďalšia vec, obete a predkladateľe petícií museli eh, vsadať vysoký prach, aby boli považované za obete. A preto museli vo svojich prípadoch znášať dôkazné bremeno a museli často vyšetrovať vlastné prípady, a niektoré prípady až 10 ročia, s malou právnou, alebo takmer žiadnou právnou psychologickou pomocou. A jasné, že niektoré kroky boli prijaté o vypukne škandálu v roku 2009-2010. Tie najhlavnejšie vytvorenie Národného úradu na podporu obetí a podporu ich prístupu k dokumentom. Každý, s kým sme hovorili, uznal, že sa dá urobiť eh, veci na ďalšie zlepšenie situácie, hlavne pomoc obetiam. A posledná, posledný záver je politický, ale musím povedať, že v zásade jasne sa prejavilo, že tento škandál je ešte následkom a sú otvorené rany Frankovho režimu a španielskej histórie. A to ovplyvňuje aj vnímanie tohto škandálu, to sa jasne prejavilo. A my sme videli niektoré my dobré kroky vpred, nikto nehovoril, že tento problém neexistuje, a čo je veľmi dôležitý záver. Stretnutie sa predstaviteľmi církev bolo pozitívne. Církev súhlasila s otvorením archívov a my musíme teraz zaistiť, že tento prísľub sa zmení na realitu a je, že církev mohla prepojiť súkromné archívy s verejnými archívmi. A tretia, veľmi pozitívna vec je informácia, že poslanci v Národnom parlamente predložili podporu a veľkú podporu má zriadenie vyšetrovacieho výboru medzi jednotlivými prípadmi sú podobné črty a otázky, ktoré treba vyriešiť. Takže to sú moje dojmy. Teraz pripravujeme správu a poručenia v parlamente, v parlamente, ktoré sa, musím zdôrazniť, možno odlišujú od mojich dojmov, ale dúfam, že sa nám podarí splniť našu úlohu reagovať na obavy predkladateľov petície a že e, postupovať konštruktívne a pozitívne pred, pred na to, aby sme zacelili tieto otvorené rany. Ďakujem pekne. A viete, toto je príležitosť vypočiť si správ, správu z Fact Finding Mission. Toto nie je moment na diskusiu. My budeme písanú správu nebude dis- diskutovať, keď budeme mať príležitosť, keď budeme mať v dispozícii text. No, zatiaľ ten text nemáme, tak nebudeme o tom diskutovať. A tiež vedúce delegácie musí odísť, takže v júli alebo v septembri budeme preberať písomný text a odporúčania. A toto bola len prezentácia pred výborom No, ďakujem veľmi pekne a vidím, že kolegovia chceli sa vyjadriť. že keď otvoríme rozpravu, tak sa stratíme. To znamená, že teraz sa neuskutoční rozpráva a prejdeme k téme. a Prejdeme predkladateľom petícii. a je mi ľúto, ale musím byť prísna teraz. Ďakujem pekne Jude za to, že si nám dala takúto na správu a budeme ten text prebrať, keď ho predložíte. Solicito palabra un momento. No, ja veľmi stručne by som niečo chcel povedať. Ja nesúhlasím s tým, čo bolo povedané. Ja mám predsa právo minútu sa tomu venovať a osobná pripomienka. Ale raz ja som vám ne, nedávala, keď vám slovo vám, musím dať slovo aj ostatným, ale ja nesúhlasím s tým. Kolegovia z GUE vydali tlačové vyhlásenie súčasne a to je tiež súčasť misie. A ja toto chcem povedať. na levise. dali tlačové vyhlásenie a chcem o tom hovoriť. No nie, ale v miestnosti, kde ja predsedám, a platia pravidlá a to znamená, že delegácia, vedúca delegácie nám ústne zhrnula misiu, aký budeme mať texta, tak eh, budeme preberať eh, túto tému a budeme mať eh, diskusiu. Ja viem, že to je veľmi citlivé a zaujímajte sa to všetci, ale keď otvorím teraz diskusiu, tak predkladateľe petície budú musieť čakať do zetra. To nie je férové. Takže, dobre. Ja, dobre, ale ja chcem, aby sa jasne bolo zapísané, že ja nesúhlasím, pretože to, čo bolo povedané, nie je pravda. Takže prosím, zapíšte to do zápisnice. Dobre. Teraz bod číslo 9 je petícia 0663. O 4387 v Grécku a o rizikách, na ktoré to predstavuje pre činnosti a právnikov v Grécku. No, ja sa ospravedlňujem za nepríjemnosti, ktoré ste museli prekonať spolu s nami. Takže pán Iorios Beskos a Alexandros Manolopoulos máte slovo na 5 minút každý, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pekne ďakujem, vážená pani predsednička, dámy a páni, poslankyne a poslanci, za to, že ste nás pozvali, že tu môžeme vystúpiť a že ste sa venovali našej petícii. Prvý dodatkový protokol hovorí celkom jasne, že majetkové práva sú dané no. Európska únia je to spoločnosť a Európska únia je založená na spoločných hodnotách a ľudská dôstojnosť je základné právo, ktoré treba v každom prípade chrániť. Takže princípy, ktoré platiť v Európskej únii, neplatia pre SČO, našej krajine a pre a právnikov a advokátov. A prijala poisťovací alebo zákon o poistení a e, zdaňovaní, sme sa dostali do bezvýschodiskovej pozície. To, čo hovoria, čo hovorí naša petícia, je pravda. To, z čísiel, ktoré uvádzame, to vyplýva z faktov, sa, že keď tieto dva zákony budú prijaté, tak neexistuje žiadna nádej, neexistuje žiadne právo, žiadne východisko pre nás. A čo je na tom najhoršie, No, bol prijatý nový zákon, ktorý hovorí, že príspevky na poistenie ešte viac eh, sa zvýšia. No a a myslím sa pri tom, že eh, veľké poistenie alebo poistné sú, no a treba uvedovať, a čo je ešte horšie, skupina poistenie narastú ešte o 50%, takže sa dostaneme do situácie, ktorú sa nedá pochopiť, budeme musieť platiť viac ako 100%, bohužiaľ. No a preto no, sa musíme obracať na vás, posledná posledný, posledný, posledná obrana. Musíme, čo sa skrýva za týmito číslami, preto sa obraciame na vás ako veci, ako sa o ako občania Európy a hlavne ako ľudia, my ako advokáti a o my sme chrbtovou kosťou krajiny, nemôžeme to už ďalej znášať, no a skutočne štát sa snaží prežívať len z našich daní. Je to privátne iniciatívy na najdôležitejšej spoločnosti. A keď my budeme zničení, keď nás grécka vláda zničí spolupráci s Európskou komisiou, tak nebude už žiadna možnosť rastu. Je to začarovaný kruh. Naša krajina sa nachádza dlhé recesii, vy by ste skutočne počúvať obyvateľov, no a preto treba politicky zasiahnuť proti systému, treba zaistiť, aby bola dodržaná naša ľudská dôstojnosť. My sa dostali do takej slepej uličky, že vy ste našou poslednou nádejou. My, vy musíte vziať situáciu do rúko. My sme v podstate zničení, ale mladým generáciám, mladým advokátom to dlžíme, aby sme im dali nádej. To, čo hovorím, skutočne zodpoveda skutočnosti. Technokrati vidia len čísla, nevnímajú nás ako ľudí, a preto vás žiadame, aby ste nás počúvali. Vy zastupujete nás a vaše politické rozhodnutie byť skoro prijaté a eh, musí byť rozhodné, pretože neexistuje už pre nás žiadny manevrovací priestor. My sme už zničení a nemôže to takto ďalej pokračovať. A preto vás žiadame a prosíme o reakciu. My sme občania Európskej únie a musíme byť rešpektovaní. Ďakujem pekne. Predtým, než dám slovo ešte niekomu ďalšiemu, chcela by som požiadať poradcov EPP, aby sa usadili, aby boli tichšie. Nech sa páči, ja máte slovo. Ospravedlňujem sa za nepríjemnosti. Ďakujem veľmi pekne. No, som rád, že môžeme vystúpiť v kolíske brany. Sme tu ako občania a Ja chcem doplniť to, čo bolo povedané. Chcem zdôrazniť, že Jasné, že nový zákon o poistení a zdaňovaní majú kumulatívne účinky a tento účinok, na tento účinok komisia zabúda, myslíme. A je to jednoducho tak, že to útočí aj na hodnoty dodatkového protokolu nerešpektuje sa Komisia pre ľudské práva. Ide skutočne o ľudskú dôstojnosť, a právo na vlastníctvo sa v našej krajine porušuje dôstojné, dôstojný život ľudí v krajine EÚ. Právo na dôstojný život sa v krajine EÚ porušuje. Komisia tvrdí, že témy zodpovedajú len grécké orgány a to nie je akceptovateľné. Komisia povedala, že sa vytvoria, vypracujú štúdie, ale prijal sa zákon, ktorý slúži len na zvýšenie príjmov štátu. No a SZČO nemajú vôbec žiadnu možnosť mať vyššie príjmy. No a je to tak, že SZČO sa týmito opatreniami ich prinútime, aby vzdali svoje činnosti. My chceme, aby sa držal princíp primeranosti a pomernosti, respektíve v článku 2 našej ústavy, ale hovorí sa aj o Európskom dohovore o ľudskom práva. Ide o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, to je princíp, ktorý zákonodarca ignoruje. No a preto vy musíte zaistiť, že toto sa bude rešpektovať. To je zásada, ktorá je skutočne veľmi dôležitá a ktorá sa tu porušuje. Chceme, aby sme mali systém, ktorý bude logický, logický a aby bol tak, aby všetci mohli plniť svoje záväzky a povinnosti, ale aby sa nemuseli vzdať príjmu a aby sa nemuseli vzdať svojej ľudskej dôstojnosti. By si mohol myslieť, že naša krajina je v ťažkej hospodárskej kríze, to súhlasí, ale aj my sme členmi Európskej únie a my tiež e, máme spoločné hodnoty a vízie s Európskou úniou. A my zastupujeme vedcov, advokátov v našej krajine. A ide jednoducho teraz o to, štát je zložený z občanov, ukazujete tie dohody a hodnoty, základné hodnoty nemajú byť len na papieri, ale je to niečo, čo treba pretaviť na realitu. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz dostane komisia. Pán Lajne alebo pán Karone sú tu. Nech sa páči, ďakujem pekne. Pani predsednička, to je pán Lajne. Na úvod harmonizácia zákonov o dôvodoch a príspevkov pre náš článku 4387 a penzíny zákon je súčasťou komplexnej penzínej reformy, to má zajistiť udržateľnosť a dôchodkového systému a rozpočtové úspory, ktoré sú potrebné v rámci ekonomického a hospodárskeho programu. Jeden z hlavných princípov reformy je zajistiť lepšie prepojenie odvodov a návod. No a táto harmonizácia pravidel je zameraná na to, aby sa ZČO boli na rovnakej úrovni ako ostatné kategórie zamestnancov a pracujúcich tým, že ich národný, alebo tým, že ich e, príjem a príspevky alebo odvody by znamenalo, by boli záležalo na počte pracovaných rokov, a, tak teraz e, to zmenilo, že to je, e, sa to e, vymeriava podľa reálneho príjmu. Tak v prípade ostatných pracujúcich. A sú tu tiež prechodné opatrenia, ktoré ich majú chrániť pred náhlymi zmenami do roku 2020 prechodné obdobie na zvýšenie odvodov, milých odvodov je tu tiež pre mladých, pre mladých profesionálov špecifické podmienky počas prvých 5 rokov, znížené odvody, je to špecifická štúdia, ktorú spomínal jeden prekladateľ, tak to je skú, sú, súča, skutočne súčasť, ako na, bolo to veľmi komplexné a detailné a v súlade, alebo podľa orgánov bolo zaistené, že všetky parametre boli v tejto štúdii zohľadnené, takže legálnosť reformy je tak zaručená. Okrem toho, Myslím, že to sú tie hlavné body, na ktoré som chcel poukázať. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz otváram priestor pre kolegov. Pán Zarianopoulos, prosím, máte slovo. Pani predsednička, Potom, ako sa predložila petícia, nastali e, ďalšie udalosti. Hm, grecká vláda podpísala štvrté memorandum, čo ešte zhoršilo tú situáciu v porovnaní s e, dobou, kedy bola predložená petícia. Takže my e, ako predkladatelia, predkladatelia teda hovoria o situácii z poslednej doby z Grécka, kde už nie je skutočne žiadny manevrovací priestor. Všetko v podstate podlieha daniam a toto znamená, že tu nejde len o právnikov, ktorí sú postihnutí. Ide o dôchodcov, e, lebo tým už boli znižené 17 krát penzie a ide aj o mladých e, pracovníkov, Takže e, odpoveď komisie je skutočne provokáciou. Kto si nemôže e, ako si možno predstaviť, e, že komisia podpisuje dokument a memorandum, ktoré v podstate rozkladá e, systém sociálneho zabezpečenia, ide pritom do veľkých detajlov. A to sa týka aj ostatných memorand v Grécku, lebo aj tie pod, podkopávajú systém sociálneho zabezpečenia v Grécku. Európsky semester a príslušný text ukazuje, že komisia stále hovorí o novej fáze rastu a rozvoja, ale v zásade hovorí že e, e, by to nemalo podkopávať e, systém sociálneho zabezpečenia, že by pracujúci nemali byť tým dotknutí a že by mali byť stimuli pre ľudí, ktorí platia danie. Ale memorandum teraz skutočne tlačí na ľudí ešte viac ľudí, ktorí zarábajú 300-400 eur za mesiac, a e, navyše sú tam ešte e, trojpercentné škrty daní pre veľké spoločnosti. Európska únia a grécka vláda sa vlastne snažia podkopať e, sociálne zabezpečenie a nahradiť e, ho akýmsi súkromným poistením a firemnými fondmi. Tie čísla, ktoré sme dostali, ktoré, sú v dokumente, ukazujú, aké e, veľké daňové bremeno sa uvaluje na ľudí. Ako povedali predkladatelia petície, ide tu o asi 20 e, zdaní. A toto všetko nakoniec e, vedie až k 38-percentnému zdaneniu e, príjmov a necháva to ľuďom veľmi málo na prežitie. A tým to ešte nekončí, pokiaľ ide o grécku vládu. Teraz e, treba platiť ešte aj preddavky na dane, ktoré sa majú vybrať na budúci rok. Takže právnici, kto, musia platiť veľké čiastky zo svojich e, príjmov na dane. Hovoríme tu teda o veciach, e, ktoré teraz e, prebiehajú v Grécku od doby, čo bola predložená petícia a je to niečo, čo má dôsledky aj pre mladých právnikov, ktorí ešte nie sú tak finančne zaistení. A to aj preto, lebo veľké firmy e, trpia podobne ako iné sektory v Grécku. Ja už e, som v tejto oblasti činný 40 rokov a ešte nikdy som predtým nič takého nevidel. Pretože ľudia neboli nikdy e, pod takým tlakom, pokiaľ ide o právnické profesie. Takže všetko to, čo hovoria predkladateľia petície, je pravda. Je to aj politická otázka. Európska únia v podstate ničí právnikov v Grécku. Je to masakra. A ten proces naďalej pokračuje. A e, my v podstate nemôžeme v Európskej únii žiadnym spôsobom, na úrovni Európskej únie žiadnym e, spôsobom zasiahnuť. Takže ja verím tomu, že táto petícia by sa mala naďalej skúmať. Pán Marias. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade chcem pogratulovať e, predkladateľom petície, ktorí vznesli túto otázku na pôde tohto výboru. E, oni sa ujali iniciatívy a to je iniciatíva, ktorá sa netýka len e, e, právnikov e, v Agione, ale právnikov v celom Grécku, pretože podmienky memoranda ovplyvňujú všetkých veľmi tvrdo. A teraz tu máme ešte aj ten zákon, ktorý je zameraný na to, aby sa vytváralo viacej zisku. Takže táto petícia ukazuje, čo sa deje v Grécku v tejto chvíli a situácia sa zhoršila ešte po tom štvrtom memorande, kde sú tie opatrenia ešte prísnejšie, ako sme povedeli, videli na minulej euroskupine. E, tak e, tá situácia s greckým dlhom je dobrá. Takže Ehm, ja vyzývam, aby sme sa naliehavo touto petíciou zaoberali, pretože to, o čom sa v nej hovorí, to je veľmi významné. A myslím, ehm, že to ukázalo aj to, čo nám povedali predkladatelia petície a pokiaľ ide o postoj komisie, nejde tu len o tú podstatu, ale aj o rolu komisie, o to, čo povedal pán Timmermans, keď bol u nás vo výbore ako podpredseda e, komisie. Keď komisia dostane petíciu, nemala by sa len spýtať e, členského štátu a vychádzať z odpovede, ktorú jej členský štát dá. Malo, mala by klásť otázky mala by e, si vyjasniť pochybnosti ohľadom toho, čo ten štát zodpovedal. A e, v tomto prípade e, sa komisia dostatočne hlboko nezaoberala tým, čo, ako zareagovala grécka vláda. Komisia hovorí, že má chrániť právne predpisy a práva občanov Európskej únie, ale komisia je členom trojky a Grécko e, splnilo e, opatrenia, ktoré trojka na ňu uvalila. Takže čo teraz komisia chce? E, bude sa riadiť pravidlami trojky alebo sa bude zaoberať požiadavkami predkladateľov petície, ktoré sú oprávnené právo na dôstojný život je porušované právo na výkon nezávislých profesí je takisto porušované. 80 e, príjmov týchto právnikov na voľnej nohe ide priamo štátu a zostáva im len 20 e, aby si mohli zaplatiť nájom kancelárií a životné potreby. Takže e, sa tu porušuje aj právo na majetok lebo celý systém vedie k situácii, kde vlastne nie je žiadna budúcnosť. E, aj pravidlo proporcionality sa porušujú. Takže tu vidíme porušovanie európskych právnych predpisov, a už sa blížim ku koncu, e, ktoré Európska únia chce chrániť podľa charty o základných e, právach. Na to by komisia mala dohliadať. No a umožňuje to gréckej vláde obchádzať tieto ustanovenia charty a právne predpisy únie a e, porušovať práva predkladateľov petície. Takže ja navrhujem, aby sme nechali tú petíciu otvorenú, pani predsednička, a po druhé, aby sme poslali list e, ministrom hospodárstva a sociálneho zabezpečenia so žiadosťou o vysvetlenie, prečo porušujú práva predkladateľov petície, tak ako to tu bolo opísané, e, keďže sú chránení právami, e, za právnymi predpismi únie. A mali by sme požiadať o vyjadrenie aj výbor pre hospodárske veci parlamentu, ktorý sa zaoberá otázkou memorand v Grécku, to je veľmi dôležité. A okrem toho by sme si mali plne uvedomovať, čo sa deje. Takže toto sú moje návrhy a samozrejme vypočujeme si aj kolegov, tak aby sme mohli predložiť rozhodnutia, na základe ktorých sa budeme ďalej zaoberať touto otázkou. Ja si myslím, že teraz treba postupovať efektívne, pretože máme tlmočníkov len 15 minút, takže dvaja rečníci e, na stručné vyjadrenie a potom opäť e, predkladateľa petície. Pán Terkabras, ďakujem pani predsednička. Stručne, hospodárska sociálna situácia v Grécku je dramatická. Neviem, čo znamená tá nová legislatíva, ale obávam sa, že tu e, v podstate máme e, požiadavky na greckých poplatníkov, ktoré nemáme napríklad v Dánsku alebo v Holandsku. Treba to teda všetko prehodnotiť. Reformy vyžadujú čas a takisto aj e, podporu obyvateľstva, aby boli skutočnými reformami. A práve preto e, som požiadal skupinu aby bola táto petícia eh, stále otvorená v zmysle, eh, v akom to povedal aj pán Marias. Ďakujem. Výborne. Peter Jan. Ďakujem. Začal by som záverom, že tiež chcem, aby petícia zostala otvorená, ale moje dôvodenie je trošku iné ako to kolegu Mariasa. Áno, naozaj 80 e, na odvody, to je strašná suma, e, určite demotivujúca situácia. E, takže je jasné, že niečo také samostatne zarukočinná osoba nechce, nepovažuje za správne. Mhm. Čiže moja otázka znie, naozaj je to tak, pretože podpora malých a stredných podnikov, alebo teda živnostníkov, vyzerá úplne inak, pretože vieme, že malé podniky sú na záchratovou kosťou každého hospodárstva a motivácia je nevyhnutná. Mm, trošku som nahnevaný, lebo niekedy mám dojem, že tie vlády predkladajú rôzne návrhy, konkrétne grécká vláda, ktoré sú absolútne nepriateľné No a potom povedia, že za to môže Brusel, lebo Brusel chce, aby sme mali fair play, aby sme mali e, úspory. <coughs> A my vieme, aká je situácia v Grécku, že ešte kopa peňazí je na čiernych kontách, nikto na to nemá dosah. Ehm, čiže je potrebné nájsť určitý spoločenský konsenzus. E, to povedal pán Trikabras, musí to byť spravodlivé, férové, e, ľudia musia mať priestor. Čiže nechať petíciu otvorenú a otázka na komisiu. Naozaj je to tak? Ja som z východného Nemecka, tam kedysi tiež e, bolo zdanie 90% takýchto živnostníkov, to bol typický znak komunizmu. E, radšej prestaň s podnikaním, poď e, do e, nejakého štátneho podniku, e, daj tam svoj majetok ako vklad a tam teda pôsob. Ak to naozaj je pravda, tak je to vyvlastnenie a preto chcem, aby sa mm, ten skutkový stav preskúmal. Ďakujem. Ďakujem. Nož, tým sme vyčerpali zoznam rečníkov a teraz dávam opäť e, slovo predkladateľom petície. Každý má dve minúty. Pani predsednička, my sme veľmi prekvapení stanoviskom Európskej komisie. Je e, strážcom legislatívy Európy, to je pravda, ale veľa vecí, ktoré hovorí, jednoducho nie sú pravda. Hovoria napríklad že tom, že e, bola, e, teda hovorí o tej príslušnej štúdii, e, aj najvyšší súd v Grécku je veľmi kritického názoru na túto otázku. Ja som šokovaný posledom Európskej komisie. Mala by nás rešpektovať ako európskych občanov. Je nemožné, aby sme v takých podmienkach žili keď e, vláda presadzuje legislatívu s pomocou Európskej komisie. To je nepriateľné a nie je to v súlade e, s predstavou Európy, o ktorej sme snívali. A je tu aj ľudský rozmer, ktorý sa zanedbáva. Vláda sa na nás pozerá ako na čísla. Vôbec e, sa nezaujíma o dôstojnosť alebo schopnosť prežiť. Hovorí o štvoročnom prechodnom období, ale po týchto štyroch rokoch 80 podľa nich e, sa zníži na 40 pokiaľ ide o mieru zdanenia e, v Grécku. Ale toto len ukazuje, že komisia sa nezaujíma o nás a Európsky parlament by mal ukázať, že pracuje v záujme európskych občanov a nie v záujme technokratov, ktorí teraz kontrolujú Grécko. Ja chcem len dodať, pani predsednička, a chcem poďakovať e, poslancom za ich slova, lebo je jasné, že presne chápu, o čo tu ide, pokiaľ ide o právnikov a ďalšie e, e, slobodné profesie v Grécku, pán e, Marias e, Zaranopoulos e, jasne preukázali dobrú znalosť dokumentov a chcem len povedať poznámku na koniec. nemeckému poslancovi, ktorý hovorí, že sa treba pozrieť na to, či 80%, o ktorých hovoríme ako o zdanení, je skutočne presných to je to dokonca ešte horšie než tých 80%. My dúfame vo vašu pomoc. Veríme vám, veríme, že budete schopní niečo urobiť e, pri najmenšom v rámci e, toho, čo je možné urobiť, tak ako to načetol pán Marias. Ďakujem vám. Áno, ďakujem. A teraz treba uzavrieť e, túto e, petíciu. Kolegia e, súhlasili s tým, že ona zostane otvorená z rôznych dôvodov. Takže teraz komisia. Ja by som chcela, aby komisia pre nás urobila toto, aby vyhodnotila podrobnejšie dokument, ktorý bol zaslaný len včera gréckým ministrom zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia. Tam je napísané pozičný dokument a my sme to dostali len včera a poslali sme to, postupili sme to hneď vám. Takže v tomto dokumente sa hovorí, že sociálne zabezpečenie a tie platby sociálneho zabezpečenia sa vypočítavajú zo skutočného príjmu a nenominálneho príjmu. A ja chcem vedieť, či je to pravda alebo nie. A veríme tomu, že komisia sa na to podrobne pozrie a povie nám o, o tom podrobnejšie. A takisto potrebujeme, aby komisia zapracovala aj v rámci celého kontextu, e, napríklad to, čo sa stalo v gréckom parlamente 18. mája na základe predchádzajúcej dohody s um, pracovnou skupinou Eurogroup Treba sa takisto pozrieť na Európsky mechanizmus stability, ministerstvo financí Grécka a takisto inštitúciu e, sociálneho zabezpečenia, e, ktorá by sa mala vyjadriť e, k, tomuto zabez, k tejto otázke. A takisto by sme sa ešte mali vrátiť prostredníctvom stáleho zastúpenia otázke na mm, Grecké ministerstvo pre zamestnanosť a sociálne zabezpečenie, lebo oni majú pozičný dokument, ale ako som pochopila, ešte neprišli so žiadnym udržateľným riešením alebo nejakým zmierovacím postupom prosto na vyriešenie tohto problému. Toto je len pozícia, o ktorej sa tu hovorí. Takže možno by sme mali požiadať ešte o to, aby sa objel krok ďalej. Pán Marias, máte ešte k tomu niečo? Áno, súhlasím s vami, pani predsednička. My potrebujeme toto. Súhlasím s vašim návrhom, že potrebujeme zaslať e, list ministerstvu hospodárstva a e, ministrovi práce a sociálnych vecí, aby nám odpovedali a vysvetlili, ako chcú riešiť e, túto požiadavku. Ale netreba, aby to bol nejaký všeobecný list, e, alebo nechceme od nich nejaký všeobecný list e, s číslami, ale chceme odpovede na konkrétne otázky predkladateľov petície. Samozrejme, budeme v kontakte aj s ďalšími inštitúciami, ESM a podobne, ale Treba napísať listy priamo Ministerstvu práce a sociálnych vecí a hospodárstva a požadovať e, vysvetlenia. To znamená, o čo vlastne ide, čo sa deje a e, príslušné vysvetlenia toho, čo sa deje. A keď nám e, potom pošlú odpoveď, tak môžeme debatovať o tom, čo ďalej. Ďakujem vám. A my toto všetko urobíme a myslím, že s tým všetci súhlasíme, takže vám ďakujem veľmi pekne a e, želám vám e, šťastnú cestu späť domov. E, ešte raz vám ďakujem, pani predsednička. Takže všetkým kolegom pekný večer a čo skoro dovidenia.